A tým sme sa dostali na koniec zasadnutia zápisnica. Bude k dispozícii na začiatku ďalšieho zasadnutia. A keď nie sú žiadne pripomienky, tak eh, tie uznesenia, ktoré boli prijaté na tom zasadnutie, eh, tak eh, to dám ako ešte kolega Oby. Chcete sa ujať slova, nech sa páči. Pán predseda, ide o naše pravidlá Eh, je tu článok, ktorý hovorí o tom, že Európska únia, keď dostaneme, keď tu máme eh, šéfov štátov, eh, ako napríklad pre prezidenta Tuniska, ktorý tu bol, bol tu izraelský prezident Perez a nezahrali sa v obidvoch prípadoch hymny. A to je naši, naše pravidlo, že majú sa hrať hymny. Ľutujem, je mi ľúto, že hemicykly nezazneli pri týchto dvoch príležitostiach hymny. Odi, <clears throat> Pán eh, Ody, eh, preveríme to. Nemáme námietky voči eh, zápisnici. Prerušujem naše zasadnutie. Prajem vám pekný víkend.